A chcel by som vás eh, požiadať ešte o chvíľu pozornosti. Ako viete, dámy a páni, eh, na plenárnom zasadnutí 16. júla poslanec Korvin Mike hovoril pripomienky, ktoré nie sú zlučiteľné s rokovacím poriadkom Európskeho parlamentu. Jednalo sa o rasistické poznámky. Ja som preveril zápisnicu z tohto zasadnutia. A požiadal som pána o stanovisko k jeho vyjadrenia a chcel, požiadal som ho, aby sa ospravedlnil, alebo aby to zmenil, zamietol to a trvá na svojom stanovisku. Poslanci Európskeho parlamentu e, sú zaviazaní vyjadrenia s rasistickým alebo diskriminačným obsahom nerealizovať. No a podľa článku 66 rokovacieho poriadku som preto nútený a prijať rozhodnutie uložiť sankcie a pokutu vo výške 10, 10 denných príspevkov, príspevkov. No a No a proti tomuto rozhodnutiu kolega môže znieť, zniesť námietku do 14 dní od tohto oznámenia. No a ja potom rozhodnem, Ďakujem pekne, zasadnutie je ukončené.